Máme tu dnes hostí. Ide o výmenu názorov o novom pláne SVČ, pokiaľ ide o ľudské práva a demokraciu. Slovo by som dala pánovi Gonzatovi. Ďakujem mu, že sem k nám dnes prišiel. Veľmi sa teším, že je za každým k dispozícii a že s nami naozaj veľmi efektívne spolupracuje. Communication Uh, which out... Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som vám predstavil nový akčný plán v tejto oblasti. V mene vysokej predstaviteľky ASVČ ide o akčný plán nahradzajúci akčný plán, ktorý skončil minulý rok. Je to súčasť balíka, ktorý veľmi pre, presadzoval tento parlament a Súčasťou tohto plánu je rámcový program pre ľudské práva a demokraciu. A viete, že aj mm, mandát Stavrosa Lambrinidisa sa, sa predložil ďalšie dva roky a to nás naozaj veľmi teší. Ja keď som prišiel do SVČ, išlo mi o to, aby tento akčný plán si všetci aktéry osvojili a samozrejme, že tým hlavným popri SVČ je Európska komisia, čiže išlo o úzkú spoluprácu, hlavne s DG Desco, s Európskou komisiou, pokiaľ ide o vyhodnotenie dosahovania stanovených cieľov, a tak aby sme sa naozaj ponaučili zo skúseností z predchádzajúceho akčného plánu. No a jedno z tých ponaučení bolo, že ten akčný plán musí strategickejší, zameranejší, aby sme tu nemali nejaké jednorazové kroky, aby tam boli strategickejšie ciele, vzhľadom na to, že tento akčný plán mal zodpovedať mandátu súčasnej komisie, čiže dlhšie obdobie, samozrejme s previerkou v polčase. Táto revízia je dôležitá, umožní nám veci doladiť a zlepšiť koordináciu medzi akčným plánom a externými finančnými nástrojmi, ktoré, ako viete, v roku 2017 budú podrobené takejto previerke v polčase. Lebo tie ciele, ktoré si stanovujeme, sú nielen politického charakteru, ale e, týkajú sa samozrejme aj peňazí. Ide teda o nasmerovanie financií určitým smerom. Ja už som spomenul, že to vyhodnotenie prebehlo v spolupráci s oddeleniami komisie, s koordináciou DGDFCO. No a vychádzajúc z tohto vyhodnotenia sme sa dopracovali k identifikácii novej štruktúry a cieľov, ktoré chceme v jednotlivých e, oblastiach v spolupráci s komisiou presadzovať. My sme sa naozaj snažili zapojiť aj ďalších aktérov, čo v najväčšej možnej miere. Takže to je ten prístup, ktorý sme si zvolili. Ehm, členské štáty sme oslovili samozrejme občianskú spoločnosť PSC. Takže takto sme sa k tomu postavili. Zároveň však bolo potrebné dodržiavať alebo rešpektovať snahu komisie e, zachovať si svoju iniciatívu, iniciatívu vysokej predstaviteľky. Samozrejme, teda, že spoločný návrh bude potrebné najskôr zverejniť a potom bude musieť prebehnúť pripomienkovacie konanie. Teraz sme teda v tom pripomienkovaní, sme v kontakte s vami, členskými štátmi a s občianskou spoločnosťou, tak aby tento akčný plán mohol byť do leta v záveroch rady schválený. Čiže o čo ide v tom novom akčnom pláne? Vychádzame teda z toho, že tých víziev v našom svete neustále pribúda. Týka sa to bilaterálnych vzťahov, ale aj multilaterálneho kontextu boli ste na Rade pre ľudské práva a ste aj vy ste nabudli dojem, že napriek dobrým výsledkom v poslednej dobe naši partneri teda poukazujú na výzvy. Výzva, jednou z nich je teda e, kultúrna relativita. E, stále nám hovoria áno, ale my máme takéto tradície a tak ďalej, čiže univerzalita ľudských práv je takýmto spôsobom podkopávaná. Sú tam e, noví hráči, noví aktéry, ktorí vnímajú multilateralizmus trošku inak ako my. Napríklad to, že by e, sa Rada pre ľudské práva mala vyjadrovať k situácii v jednotlivých krajinách. E, toto je spochybňované aj tým argumentom, že sú tu aj neštátni aktéry a ďalej sa hovorí o tom, že občianská spoločnosť má čoraz menej priestoru. Vidíme to v mnohých krajinách, hlavne v súvislosti s hrozbami terorizmu, pretože boj proti terorizmu sa často využíva ako výhovorka alebo ako dôvod takéhoto obmedzovania. Ďalej naša dôveryhodnosť ako mm, obhajcu ľudských práv je spochybňovaná. Napríklad to, čo sa deje v Stredomori, asi vám nemusím hovoriť, eh, je, teda, má teda negatívne dopady na eh, túto našu dôveryhodnosť. Takže tak sme vychádzali v našom akčnom pláne. A tiež sme chceli, aby tento akčný plán prispel k zefektívneniu našich činností. V tom predchádzajúcom pláne eh, sme zaviedli viacero nástrojov, napríklad tie usmernenia, alebo aj e, organizácia dialogov o ľudských právach, ale teraz je potrebné zabezpečiť lepšiu interakciu medzi jednotlivými nástrojmi, ktoré máme, či už sú diplomatické, finančné alebo iného charakteru a tiež je potrebné nejako prepojiť bilaterálnu a multilaterálnu úroveň. Vychádzajúc z tohto sme teda zadefinovali 5 e, oblastí, Jedna z nich je osobitne dôležitá a aj z kontaktov s ostatnými mi to vyplýva, že toto je dôležité e, posilnenie lokálnych aktérov, ich zapojenia a ja som naozaj presvedčený, že e, iniciatíva musí ísť znútra a nie zvonka a nejaké externé tlaky nepovedú k presvedčeniu našich partnerov, aby sa viac snažili vyvíjali väčšie úsilie v tejto oblasti. Takže naozaj je potrebné naše interakcie s mm, vládnymi inštitúciami, e, posilniť e, so súdnym systémom a s mimovládnymi samozrejme organizáciami. Vzhľadom na tie hrozby pre občianskú spoločnosť, ktorých naozaj pribúda v mnohých krajinách. A druhá oblasť, tá zrejme bude trošku problematickejšia, lebo my sme sa naozaj snažili um, zadefinovať tie hlavné tematické výzvy, a e, toto samozrejme e, je prepojené na tých aktérov identifikovaných v prvej oblasti. sloboda e, zhromažďovania a tak ďalej. To všetko sú veci, ktoré bolo potrebné zohľadniť boj proti diskriminácii v rôznych formách. Nám išlo hlavne teda o ženy, komunitu LGBTI, deti a menšiny, hlavne tie náboženské. A potom tu máme ďalšiu veľkú tému. Občianská spoločnosť na to upozorňovala. Ide o boj proti zlému zaobchádzaniu a mučeniu. Zrovna tie narastajúce výzvy v krajinách, kde je moratórium alebo bolo moratórium a teraz bolo stiahnuté. Takže ďalším cieľom je samozrejme a boj proti trestu smrti. Ďalej sa musíme zaoberať hospodárskymi a sociálnymi právami. Po skúsenosti totiž vyplýva, že v dialogu o ľudských právach s partnerskými krajinami musíme nájsť nejaké vstupné body a myslíme si, že tieto hospodárske a sociálne práva často partnerom viac vyhovujú ako takéto vstupné body, umožňujú nám vytvoriť skutočný dialog a nielen nejakú výmenu alebo rozhovor medzi hluchými. Čiže musíme sa naozaj snažiť tieto práva využiť eh, na spustenie dialogu a potom prejsť aj k politickým právam. Tretia oblasť eh, to je komplexný eh, ľudskoprávny prístup ku konfliktom a krizovým situáciám. Toto je najzložitejšie, aby som bol úprimný. Ide o oblasť, kde je naozaj zložité nájsť odpovede na výzvy, ale nemôžeme sa tomu vyhnúť. Musíme to tam mať vzhľadom na rozmery tých kríz, ktoré sa po celom svete vyskytujú. Systém včasného varovania, poukazovanie na porušovanie ľudských práv. Máme tu nástroje, ktoré pripravujeme na predchádzanie krízam. Snažíme sa ľudskoprávne aspekty v našich eh, misiách zahraničnej bezpečnej politiky zakomponovať. Eh, samozrejme, že eh, spravodlivosť v transformujúcich sa krajinách alebo teda v situáciách transformácie musí byť zohľadnená. Pani Lohbiller sa tým zaoberá iste. E, bude chcieť na túto tému e, niečo povedať. Ďalšia oblasť to je lepšia koherentnosť a konzistentnosť, pokiaľ ide o našu zahraničnú činnosť. Stavros Lambrindis na to neustále poukazuje. Našli sme teda tri také dôležité témy. Prvou z nich je obchod, a potom máme migráciu. Toto sme za toto sme identifikovali Ehm, teda vlastne ešte pred e, krízou, e, ktorá sa teda neskôr, neskôr vyskytla. A ešte boj proti terorizmu, to je tá tretia, tretia téma. Ja osobne e, som sa účastnil viacerých dialogov o ľudských právach a mm, dostal som k záveru, že nejde o nejaké izolované ostrovčeky v našich bilaterálnych vzťahoch, ale že by to malo byť súčasťou našich komunikačných kanálov, ktoré s našimi partnermi udržiavame a teda, že bilaterálny a multilaterálny aspekt našej práce v oblasti ľudských práv musia byť prepojené. Uvediem príklad z Tuniska. Tam sme sa zaoberali e, otázkami výsledkov posledného zasedania e, Rady pre ľudské práva. My máme dobré vzťahy s Tuniskom vo všeobecnosti, ale nejaké názorové rozdiely pretrvávajú, čiže e, bola možnosť e, toto riešiť bilaterálne na úrovni teda hlavných miest, alebo v hlavnom meste, nie iba na úrovni konferencie v Ženeve. Takže konzultácie prebiehajú zajtra. Vycestujem na ďalšiu diskusiu a očakávame od členských štátov, aby predložili návrhy, pokiaľ ide o aktivity, ktoré spadajú do ich kompetencie členské e, štáty by mali mať väčšiu mieru zodpovednosti. E, toto je mm, hlas, ktorý sa ozýva čoraz častejšie e, z rôznych kruhov, takže budeme sa snažiť takto aj postupovať. Takéto konzultácie umožňujú istým spôsobom zohľadniť aj názor Európskeho parlamentu, hlasy občianskej spoločnosti, a tak ďalej. Prepašte, ja budem musieť 10 minút pred 10 odísť, ale teraz som k dispozícii na vaše otázky, ak nejaké máte, a to platia pre môjho kolegu, takže e, môžeme prejsť k otázkam. Ako prvá pani Lohbiller, nech sa páči. Ďakujem pekne, dovolte mi, aby som sa poďakovala za ten akčný plán, ktorý sa mi veľmi pozdáva. Trošku je to e, komplikovaná téma, ja sa pokúsim byť e, čo najstručnejšia ja si myslím, že bolo fajn, že ste zaidentifikovali oblasti, kde je potrebná väčšia miera politickej angažovanosti a stanovenie priorít. Čiže mohli by ste nám povedať, Môžete nám prosím povedať, či sú nejaké oblasti, ktoré ste vynechali? A mohli by ste prosím, ak sa dá, objasniť, to, ako ste pristupovali k definovaniu priorít a tiež v tomto novom akčnom pláne nájdeme špecifické záväzky členských štátov. Čiže mali by sme mať nejaký akčný plán členských štátov a EÚ. Je o tomto diskusia, vnímajú to takto a budú musieť členské štáty potom niekoho informovať o tom, ako implementujú jednotlivé kroky do akej miery svoje záväzky dodržiavajú. Napríklad v nejakej výročnej správe pre celú EÚ. Ja viem, že je to niečo nové, ale aké sú vaše predstavy, keby ste nám povedali. A potom je tu mnoho aktivít, kde nie je žiaden časový harmonogram, hovorí sa, prebieha. A takéto situácie je pre nás zložitejšie veci monitorovať, keď teda nevieme, aký časový priestor je prednotlivé aktivity predpokladaný. A ďalšia zmena v starom akčnom pláne sa hovorilo o pilotných krajinách, veľa o podpore demokracie v nich a to tam v tomto novom návrhu už tuším nie je. Tuším len v 32 sa to krátko uvádza. Vy ste povedali, že je potrebné posilniť tých lokálnych aktérov, že je potrebné, aby si oni osvojili e, tieto aktivity. Hovorili ste o národných inštitúciách pre ľudské práva a my e, tu na vo výbore, hlavne kolegovia z EPP sa na toto zameriavajú, hlavne pokiaľ ide o našu susedskú politiku. Ďalej vítam to, že chcete posilniť kapacitu parlamentných inštitúcií a inštitúcií na boj proti korupcii v príslušných krajinách. A tiež je dobré, že máme teraz ľudskoprávnu politiku aj pre tieto inštitúcie. Povedali ste, že pokiaľ ide o hospodárske, sociálne a kultúrne práva, ja mám pocit, že to zatiaľ nie je dostatočne prepracované, čiže keby ste to trošku upresnil, hlavne pokiaľ ide o konkrétne práva, právo na vodu, na zdravie a tak ďalej. A potom e, otázky e, pôdy a nelegálne zaberanie pôdy, kde e, hlavne o ochranu ľudí, ktorí sa tým zaoberajú, aktív, ktorí sa tým zaoberajú, ale my sme sa už o tom bavili v širšom kontexte, teda že nejde iba o tie osoby, ktoré mm, sa tým zaoberajú, ale že ide o celkovú legislatívu v tejto oblasti, e, zákony o pôde a tak ďalej. To tam teraz chýba, čiže keby ste to tam mohli opäť e, zapracovať. A teraz nástroj pre ľudské práva aj tam je potrebné veci ešte posilniť, hlavne pokiaľ ide o e, spoločnosti a ich zodpovednosť v tejto oblasti. Ja viem, že toto často býva, býva sporné. Vidím, že to vidíte rovnako. A potom vyzývate občianskú spoločnosť, aby táto monitorovala porušovanie ľudských práv a zo strany spoločnosti, zo strany korporátnych aktérov. Takže povinné vykazovanie hrubých porušení medzinárodného ľudského, medzinárodných ľudských práv alebo dokumentov o ľudských právach. A mňa by e, zaujímalo, ako chcete zapojiť Európsky parlament, lebo v minulom funkčnom období sme neboli skoro vôbec informovaní a ako keby druhá strana bola prekvapená, že vôbec chceme byť informovaní. A teraz podpora Eh, situácia alebo tej e, tranzitornej spravodlivosti a monitorovanie o, eh, celo, o cieľoch by sme sa mohli pozhovárať napríklad skoncovanie s beztrestnosťou pre zločiny, pre zločincov a ochrana obetí, lebo jasne musíme zadefinovať, aké sú naše ciele. A dobre je, že v 21a sa hovorí o krokoch na implementáciu rozhodnutia o Medzinárodnom trestnom tribunáli a nielen ja, ale aj ďalší kolegovia sa zaoberáme touto oblasťou. Touto témou sa zaoberáme a možno by nebolo zlé možno by bolo dobré vyzvať k vypracovaniu verejnej vyhodnocovacej eh, správy s odporúčaniami a dôležité je, aby tu boli konzultácie s Európskym parlamentom a občianskou spoločnosťou, čiže keby ste to mohli takto trošku pozmeniť a rozšíriť. Na konci 21a som to celkom nepochopila. Tam hovoríte, možnosť prístupu k ICC pre štáty, ktoré to chcú robiť. Ja som myslela, že to funguje podobne ako tá práca v oblasti trestu smrti, čiže keby ste to tam mohli takto explicitne aj zapracovať. V predchádzajúcom akčnom pláne ste sa vyjadrili, že ste e, chceli, aby tam bol už záväzok konkrétny o tzv. prechodnej spravodlivosti. A tento proces sa nepodarilo naplniť. Chcem sa opýtať, prečo došlo k takémuto omeškaniu. A tiež by bolo podľa mňa vhodné, aby sme tu mali záväzok eh, presadzovať eh, konkrétne kapacity v národnej legislatíve najmä v oblasti veľmi závažných porušovaní ľudských práv, ako sme už uviedli v našej výročnej správe o ľudských právach. Možno by bolo vhodné, aby sme mali medzinárodného e, e, mimoriadného veľvyslanca Európskej únie pre e, otázky medzinárodnej spravodlivosti a taktiež by bolo vhodné, keby to bolo obsiahnuté v dialogoch ďalej. Čo sa týka misií, spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky možno by bolo vhodné dosiahnuť istý dohľad v oblasti vyšetrovacích kapacít a taktiež ochrany bielých vrán, ďalej prisťahovalectvo, utečenci. Budeme teraz o tom hovoriť a uvidíme potom neskôr, čo sa podarí vyrokovať 13. mája na mimoriadnom stretnutí, pretože podľa mňa je dosť zvláštne že vidíme teraz, že Bezpečnostná rada OSN vydala rezolúciu, v ktorej sa uvádza, že je možné e, údajne ničiť, e, zneškodňovať lode. Podľa mňa by bolo vhodné za prístup, ale to je trošku možno politické vyhlásenie. A ďalej, keď sa pozeráme na presiahovalectvo, možno by bolo vhodné pokryť e, aj kontexte Frontexu mm, politiku obrany hraníc. Ďalej, čo sa týka odporúčaní, e, myslím, že by sme sa mali sústrediť e, na situáciu e, presťahovalcov už na ceste do Európy, teda v krajinách tranzitu. A zájsť s Frontexom na podrobnosti, prečo ešte stále nie je možné, aby sa uchádzať o azyl mohol sťažovať, ak sa s ním zaobchádza nesprávne ďalej v 23. sa hovorí o obchodovaní s ľudskými bytostiami. Myslím, že o tom ešte budeme hovoriť. Tu sa ešte stále venuje príliš veľká pozornosť prioritným krajinám, ale podľa mňa musíme hľadať dôvody, prečo sa z niektorých krajín stávajú prioritné krajiny. Nesúvisí to e, s realitou v daných e, krajinách. Jednoducho, e, tu ide o počty, koľko takýchto ľudí je v daných krajinách. Teda predpokladám, že čoraz viac o tom budeme počuť. A ďalej, čo sa týka osôb štátnej príslušnosti, je tu záväzok vytvoriť spoločný rámec medzi komisiou a SVČ v otázkach bezštátnosti a taktiež poukazovať na otázky prisielcov z tretich krajín. Do konca roka 2014 to bolo stanovené Mali sme tu veľmi dobrú prezentáciu o bezštátnosti nedávno, myslím, že aj vy na to pracujete. Teda aj na toto sa chcem opýtať ďalej. Čo sa týka boja proti terorizmu, možno by ste mohli obsiahnuť v dokumente aj ciele, čo sa týka využívania bezpilotných lietadiel. Máme mm, totiž spoločné stanovisko, respektíve mali sme vyminúť spoločné stanovisko a ďalej body 27 a ďalšie. to sa hovorí o dopadových štúdiách súvislosti s dohodách o voľnom obchode. Ehm, myslím, že nová ombudsmanka, ktorá vo funkcii od marca kritizuje komisiu za to, že nie je schopná vykonať dostatočné dopadové štúdie vo vzťahu napríklad Vietnamu a to predstavuje eh, nesprávne, eh, nesprávny prístup k otázkam spravovania veci, čo sa týka mučenia. Toto je jedna z tematických víziev, a to, čo je v akčnom pláne, by mohlo byť aj ambicioznejšie. je doložke o ľudských právach, ani to nie je podľa mňa veľmi ambiciozne v takomto znení. Chcem sa opýtať, či ešte máte v pláne uplatniť záväzky na rozvoj rôznych kritérií a ešte v neposlednom rade nič sa tu neuvádza o športe v súvislosti s ľudskými právami. Mali sme pri tom eh, stretnutie s mimoštátnymi aktérmi, Napríklad e, FIFA alebo Medzinárodný olympijský výbor. A to ma prekvapilo, keď sa vyjadrili, že mm, sa neuvedomujú, že môžu zohrávať významnú úlohu aj v kontexte ľudských práv. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Lochbiller. Pani Becera. Chcete sa aj vy prihlásiť? Pani Becera. Muy breve, porque la, la señora Loh... Budem mm, veľmi staručná, pretože pani Lochbíler už vlastne povedala všetko, čo som aj ja chcela povedať a to pomerne podrobne neviem, či vôbec je čas na všetko e, zodpovedať. Ja som sa chcela sústrediť na jednu vec, ktorú považujem za dôležitú a síce e, význam, ktorý pripisujete e, vieryhodnosti. Myslím si, že Veľkým problémom, ktorý sa týka Európskej únie, najmä ESVČ, je opätovné nadobudnutie vierohodnosti Ehm, v oblasti e, ľudských práv e, takúto opätovnú vierhodnosť nadobudnete e, len činmi. Myslím si, že to je tá dôležitá vec. Mm, okrem tohto mám ešte jednu konkrétnu otázku. Neviem ani, ako by som to nazvala. Problém, tragédia, dráma, táto gigantická výzva pristahovalectva. Ehm, myslím si, že eh, je na nás všetkých eh, konať. Ehm, tam sa eh, stretávajú ľudské práva, politika, aktivity SVČ, jedno súvisí s druhým. Rada by som sa konkrétne dozvedela v ktorých bodoch môžeme e, spolupracovať e, v parlamente s vami konkrétne ako, ako trojka. Ľudské práva, rozvojová politika, e, samozrejme aj ďalšie oblasti, ktoré spadajú napríklad pod kompetencie LIBE. Ako by sme mohli pomôcť lepšie spolupracovať? Ďakujem. Nede nám o nejaké zmeny v tomto pláne. Rád by som sa však dozvedel nasledovné. Chcete vyslať e, signál z tej politickej filozofie, najmä pokiaľ ide o tri e, témy. E, to by som považoval za dôležité dozvedieť sa, pretože nejakým spôsobom toto celé predsa musíme aj predať na tomto politickom eh, trhu. Eh, prepracovaný eh, dokument z minulosti, ktorý v praxi sa nedá realizovať, nikomu nepomôže. Je dôležitá problematika horizontálnosti v tomto dokumente Takže to, čo sa v dokumente uvádza, sa musí stať e, základom konania všetkých komisárov v komisii, pretože môže sa stať, že e, niečo si tu stanovíme, e, zajtra sa bude hovoriť o TTIP a tak ďalej, o veciach úplne iných a, a tak to nejde ďalej. Iná téma je téma fungovania ESVČ. ESVČ nefunguje tak optimálne, ako by eh, mohla, najmä pokiaľ ide o ochranu ľudských eh, práv a vzhľadom na tieto nové výzvy, hm, ako napríklad pristahovalectvo. Eh, potrebujeme z tohto aspektu posilnenie delegácie a delegácie Ehm, musia pochopiť, že táto téma je na programe dňa, e, téma pristahovalectva. Frederika Mogherini e, tvrdí, že naša delegácia by mala byť e, posilnená, ale ako to treba jasne nadefinovať. ešte jedno posolstvo na vás, už včera sme o tom hovorili, keď sme hovorili o Centrálnej Ázii, a síce nová definícia kritérií podmienenosti. Kritéria z minulosti už často nefungujú. Ak by sa nám podarilo jasne vyslať tri politické posolstva, bohatstva v tom zmysle, že sa možno nachádzame pred zásadným zlomom, pretože ľudské práva sa e, stávajú e, základným bodom aktivít parlamentu a ESVČ. A potom prosím konkrétne začneme pracovať. Barbara to už spomenula. Možno tieto základy treba tiež prepracovať, ale dôležité je toto posolstvo. Ešte niekto sa hlási, alebo chcete odpovedať? Ďakujem pekne za všetky vaše otázky, vyjadrenia. Súhlasím s tým, čo práve povedal pán Paceri. Musíme sa snažiť rovnováhu medzi týmito dvoma oblastiami. Akčný plán je akýmsi zoznamom krokov a teraz ide o to, aby sme eh, do toho vložili akúsi politickú relevantnosť to, že Rada schváli vo svojich záveroch akčný plán, nám dáva možnosť poskytnúť eh, toto politické posolstvo v danej chvíli. A práve cez tieto závery Rady môžeme poukázať na to, z čoho vychádza tento nový akčný plán. Veľmi si cením to, na čo ste um, poukázali Poviem to skôr radšej asi po taliansky. Akési spoločné záväzky. Myslím, že ak sa na toto budeme spoločne sústraďovať, tak to môžeme e, dosiahnuť. Podľa mňa v súčasnosti je možné na základe novej štruktúry toto dosiahnuť. Súhlasím s tým, že toto budú musieť komisári podporiť. Musíme zrejme nájsť spôsob, ako poskladať tieto kúsky e, spolu, aby sa do toho e, zapojilo čo najviac krajín. Ale bude si to vyžadovať veľmi úzkú spoluprácu s komisiou, e, vždy keď sa hovorí o otázkach presťahovalectva. Odborníci komisie nielen SVČ, ale aj ostatní aktéry, ako aj členské štáty, sa k tomu musia vyjadrovať. Ešte Barbara Lochbiller. Myslím, že mnoho z toho, čo ste povedali, je veľmi relevantné a užitočné. Nebudem nejako zastierať, že ja som rovnako vnímal hospodárske a sociálne práva. Musíme byť konkrétnejší. Dúfal som, že v tejto fáze, keď pristupujeme ku konzultácii rôznych a a ktorého vrátane parlamentu získame možnosť zvýšiť túto konkrétnosť a taktiež oceňujem vaše návrhy, ktoré prekladáte. To isté platí aj pre pojem prechodnej spravodlivosti. Čo sa týka postu mimoriadného e, zástupcu EÚ, toto by sa malo rozhodne vnímať v kontexte revízie Federiky Mogherini, ktorú chce uskutočniť na jeseň v súvislosti s všetkými mimoriadnými predstaviteľmi EÚ ešte neupresnila, e, akým smerom sa chce uberať. Tak tie členské štáty sa e, obracajú na nás, aby sme vytvorili posty mimoriadných e, zastupcov alebo mimoriadných poradcov v otázkach rodovej rovnosti. Napríklad máme mimoriadného zastupcu pre ľudské práva a toto všetko je tam pokryté, ale Taktiež je tu ochota hľadať spôsoby, ako zvyšiť viditeľnosť jednotlivých konkrétnych tém v štruktúre ESVČ. A tým si vlastne zvýšime schopnosť e, relevantnejšie reagovať z politického hľadiska, keď sa hovorí o týchto veciach. On the use of drones, I just... Ďalej, čo sa týka um, využívania bezpilotných lietadiel, nebudem spomínať všetko, možno neskôr bude príležitosť e, diskutovať podrobnejšie. Čo sa týka teda týchto bezpilotných lietadiel, viete, aký je postoj členských štátov, je tu veľká neochota, um, aby som to povedal mierne, hovoriť o tom na úrovni EÚ. Prebehlo už viacero pokusov aj na úrovni eh, Rady pre ľudské práva. Neboli sme zatiaľ úspešní, ale neznamená to, že sa vzdávame. Ďalej mučenie. Tu možno kroky nie sú veľmi ambiciozne. Mňa eh, trošku sklamalo po tom, čo eh, občianská spoločnosť výrazne lobovala, po tom, čo nám zaslali eh, svoj dokument, som skonštatovala, že ten bol veľmi eh, nejasný a vágny. Budeme teda musieť osloviť aj ich, aby aj oni boli konkrétnejší, tak ako hovoríte aj vy napokon. Um, ďalej, časový plán. Často v akčnom pláne uvádzame, že tieto kroky um, prebiehajú. Je to preto, že Výzvy, o ktorých hovoríme, sú takého charakteru, že ťažko by sa tvrdilo, e, že napríklad e, v oblasti posilnenia inštitútu ľudských práv si môžeme stanoviť napríklad e, lehotu do roku 2017, to by bolo podľa mňa dosť umelé a minulo by sa to účinku. To, že tam nie sú žiadne konkrétne lehoty, neznamená, že sa to nesleduje, že sa nebudú o tom písať správy o priebehu. Dosť ma prekvapuje. E, mali ste totiž v bývalom akčnom pláne možnosť e, získať aktuálne informácie o pokroku v jednotlivých e, oblastiach, ktoré pokrýval akčný plán. Ja veľmi rád zabezpečím pravidelné správy vášmu podvýboru, tak ako to napokon robíme aj so zastupcami občianskej spoločnosti podľa mňa to teda nebude žiadny problém. Možno by sme to mohli poňať e, nejako konkrétnejšie, že sa budeme sústrediť na konkrétne kapitoly akčného plánu a potom spolu s komisiou e, vás budeme aktuálne informovať e, pravidelne o týchto konkrétnych oblastiach. Ďalej je interná, externá dôveryhodnosť a presťahovalectvo. Toto sa prerokúva aj v komisii. Existuje konkrétna agenda pre prisťovalstvo, ktorá sa stala súčasťou e, portfólia komisára Avramopoulosa a taktiež e, sa venuje veľmi veľká pozornosť na úrovni ESVČ. Pre nás je to príležitosť e, určiť, v ktorých oblastiach môžeme užšie spolupracovať. Antonius, chceš niečo doplniť? Ďakujem. Len k tomu, čo ste povedali hneď na začiatku, pani Lochbiller, uviedli ste, že náš akčný plán je veľmi e, súhrný. Ja som to vnímala ako kompliment, zároveň ako istú kritiku. V mnohých oblastiach e, totiž e, chýbajú mnohé body a to z strategických dôvodov. Napríklad nie je tam žiadny konkrétny návrh k tematickým otázkam ľudských práv. Toto by totiž mohli pokryť už existujúce usmernenie ľudských práv a preto v 5. kapitole hovoríme, že by sme nemali e, produkovať dokumenty o otázkach ľudských práv, ale skôr sa sústreďovať na konkrétne uplatňovanie týchto pravidel v praxi. A preto sa tam neuvádzajú všetky tematické oblasti v kapitole 2. Napríklad nie sú tam e, všetky formy diskriminácie. Namiesto toho navrhujeme vypracovať, e, aké sú súhrne, kde sa uvedú všetky otázky a možnosti dôvodu diskriminácie k tomu, čo povedal Silvio, Silvio k tým prebiehajúcim témam. Tu ide o to, že kolegovia v komisii aj v SVČ sú neustále naplnení pocitom zodpovednosti. Nemal som to tak, že v minulosti s minulými akčnými plánmi, keď sme mali konkrétne kroky, len čo sa to splnilo. Kolegovia, ktorí to mali na starosti, na to potom následne úplne zabudli. Teda tu výhoda spočíva v tom, že všetci cítia akúsi zodpovednosť, čo sa týka hospodárskych a sociálnych práv. Už sme o tom diskutovali predbežne na úrovni Rady pre ľudské práva a pracovné skupiny pre ľudské práva. Členské štáty rozhodne sú ochotné posilniť túto oblasť ale chceme vyzvať všetky zúčastnené strany, aby predkladali konkrétne návrhy, pretože o týchto hospodárskych sociálnych právach sa ľahko hovorí, ale dosť ťažko sa to presadzuje v praxi. Konkrétnymi krokmi ďakujem. Ďakujem pekne. Dve veci ešte skôr, než sa rozlúčime. Žiaľ, eh, chýbali mnohí koordinátori a tiež mnohí členovia naši. Pán Brok eh, má totiž eh, rozšírené zasadnutie výboru AFET paralelne k tomuto nášmu vypočutiu bolo zvolené toto zasadnutie, čo by sa nemalo stať, ale je to samozrejme tiež dôležité stretnutie, lebo tematikou je Irán. Takže eh, vyslovujem ľútosť nad tým, že viacerí kolegovia ne A ja by som mala eh, byť vlastne na tomto rozšírenom eh, zasadnutí, ale mojou povinnosťou je byť tu prioritou. Poprosím komisiu o, o prepáčenie. Komisia mala byť pozvaná rovnako tak ako EAD. Tu došlo ku chybe pri plánovaní stretnutia. To je v kompetenciách a teda má to na svedomí zelá administratíva pri plánovaní tohto stretnutia. Vidím, že ste e, e, nahnevaní a viem sa aj predstaviť prečo a preto som aj poprosila vedúcu sekretariátu, aby prišla e, sem dopredu ku mne. Vôbec som nevedela, že sa takéto niečo stalo. Áno, komisia mala byť pozvaná, poprosím o prepáčenie. Je to naozaj veľká chyba, pretože táto diskusia by bola bývala o to bohatšia. Ehm, Skutočne je to mimo mojej kontroly, napriek tomu preberám eh, za to zodpovednosť a pokúsim sa tento problém riešiť. Vy ste eh, vždy ochotní s nami spolupracovať a naozaj otvorene povedané veľmi ľutujeme, nie je to pekné od nás, čo sme vám tu dnes eh, prakticky vyviedli. Hm, hm. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste medzi nás prišli a dúfam, že budeme mať ešte v budúcnosti ďalšiu príležitosť hovoriť o tomto dôležitom dokumente. Toto bude pre nás usmernenie pre prácu v nadchádzajúcich rokoch. Dúfam, že e, dôjde ešte k ďalšiemu pokroku, pokiaľ ide o odsúhlasovanie dokumentu a že sa nám podarí e, zvolať stretnutie spolu s komisiou, kde komisia bude zohrávať svoju jej primeranú úlohu a všetci kolegovia budú môcť byť tiež prítomní a pán Brog nezvolal opäť paralelne nejaké ďalšie ďalšie stretnutie. Patrice? Áno, ďakujem, pán predseda. Kto e, robí, robí chyby, toto je normálna vec. Ja si myslím, že by sme dnes neboli do tej diskusie nejako veľmi prispeli. Dôležité je spustiť tento proces a my sme tu v rámci uh, constituency, takže Myslím si, že my sme prispeli k vypracovaniu dokumentu a pokiaľ ide o informácie o ňom, tak tie boli postačujúce. Bueno, vamos a empezar, eh, aunque mm, no han... Budeme pokračovať. Aj eh, keď nemohli sa dostaviť eh, viacerí tieňoví spravodajcovia k výmene názorov o, o správe pani Lochpiller. Dám jej hneď slovo na tému výmena názorov s ohľadom na návrh správy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ. And on the content on the report, and we had already one hearing here, which I think also... Ďakujem pekne po tej diskusii, ktorá prebehla s zapojením ILO Eh, organizácií OSN. Bola som si s pani Vasiliado, čiže po tejto eh, diskusii už eh, mám dosť veľa informácií nazbieraných, ale stále ešte pokračujem v zbere inputu, takže poprosím aj teňových spravodajcov, aby prispeli. Ide teda o obchodovanie s ľuďmi v zahraničných vzťahoch EÚ. Ide o externé vzťahy EÚ, to chcem trikrát počiarknúť pretože toto je vec, ktorá sa až tak veľmi nezohľadňovala, keď e, sa e, pripravoval boj e, proti obchodovaniu s ľuďmi a teda stratégia v tejto oblasti. Prečo to riešime? Je to preto, lebo ide o obchod, ktorý naozaj prekvitá a je veľmi ziskový. Máme tu jednu z najväčších zločineckých organizácií celosvetovo. Je to zadefinované ako rekrutovanie, preprava osôb, vrátanie kontroly nad týmito osobami. Samozrejme, že je to za účelom vykorisťovania. Čo je to vykorisťovanie? Je to vlastne ovládanie určitej osoby bez jej súhlasu a v prípade, že ide o dieťa, tak sa automaticky toto definuje ako obchodovanie s ľuďmi. Táto definícia je naozaj, definícia je naozaj veľmi sterilná, ale keď sa pozrieme na tie podmienky, v akých eh, sa obchoduje s ľuďmi, naozaj sme zdesení. Niekedy mám pocit, že keď v USA mali otroctvo, že eh, tých otrokov vnímali skôr ako investíciu a tak sa k ním aj správali. No ale keď sa pozriem na príklady dnešného v úvodzovkách otrovstva, je to akoby e, ten otrok bol určený na spotrebu. Keď tá osoba zomrie, čo už, máme tu ďalšiu komoditu, ktorá ju nahradí. Takže sa s ľuďmi sa obchádza ako s tovarom a to je podľa mňa najhoršie, e, jedna z najhorších form porušovania ľudských práv vôbec pretože ide o porušenie integrity osoby fyzickej, morálnej a ide o narušenie jej dôstojnosti, narušenie práva na život, slobodu a bezpečie. A táto správa by sa mala stať príspevkom k natlakovým prostriedkom EÚ, tak aby sa boj proti obchodovaniu s ľuďmi stal prioritou na celom svete tak aby sa využili všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii, aby sa využili na to, aby sa skoncovalo s týmito neludskými praktikami. Teraz k samotnej správe. Ja si myslím, že na svete neexistuje krajina, ktorej by sa tento fenomén netýkal. Čiže tá správa sa naozaj e, na túto tému pozera globálneho hľadiska a z hľadiska geografického, z hľadiska rôznych foriem zneužívania a vykoristovania a e, tiež pozeráme na tie rôzne trendy v krajinách. Myslím si, že tá správa je dobre načasovaná, pretože stratégia EÚ, pokiaľ ide o skoncovanie s obchodovaním s ľuďmi, e, končí v roku 2016 a už teraz sa pripravuje nová stratégia po roku 2016, čiže naša správa je dobre načasovaná, naše odporúčania budú môcť teda byť vstupom do tejto novej stratégie. Čiže aj v externých vzťahoch by sa mohlo toto zameranie ehm, vyjadriť pregnantnejšie. Musíme sa pozrieť teda na tie hlavné trendy a nové trendy obchodovania s ľuďmi v rôznych regiónoch, v krajinách susedstva, na Blízkom východe, v Afrike a v Ázii. Ďalším prvkom by mohla byť, eh, mohla byť tá ekonomika, obchodovania, čiže kto sú spotrebitelia, aká je strana dopytu, aký je ten dodavateľský reťazec, pranie špinavých peňazí, ako aj e, celý e, komplex e, ľudských práv. No, môžeme samozrejme byť aktívni na úrovni lokálnej, regionálnej, národnej, medzinárodnej. Sú tu zaujímavé regionálne vývojové trendy. Na vypočutí sme sa dozvedeli, že je tu samostatný dohovor v rámci ASEANu, pretože mnoho krajín v tomto regióne je postihnutých e, týmto fenoménom. No a potom ešte odporúčania. Ja si myslím, že by sme mali zanalýzovať nasledujúce body. EÚ má prioritné krajiny, ktorými sa chce zaoberať Máme tu dokument z roku 2009, kde sa definovalo 10 prioritných krajín a v tom dokumente sa uvádza, že je potrebné pravidelne monitorovať, či tieto prioritné krajiny sú stále aktuálne, či je treba urobiť nejaké zmeny a mám pocit, že to nedialo dostatočne pravidelne. A kritéria na výber týchto prioritných krajín Tie kritériá, tam ide sa teda hlavne o to, koľko neregistrovaných osôb sa nachádza v európskej krajine, v členskej krajine. Napríklad Vietnam mal byť jednou z priorít, lebo mnoho Vietnamcov bez e, náležitej registrácie sa nachádza v Spojenom kráľovstve. Ale ide iba ale je o to, že mnohí Vietnamci napríklad nekončia u nás, ale v susedských krajinách Vietnamu, ako napríklad Čína. Takže e, toto kritérium podľa mňa neobstojí. Treba si uvedomiť, že na tento fenomén jeho potlačanie EÚ míňa množstvo prostriedkov, to je v poriadku, ale je dôležité, aby sa tie financie využívali efektívnejšie, zacielanejšie, koherentnejšie, priebežnejšie Musíme si klásť či naozaj sa tie peniaze dostávajú k odkázaným, a či prispievajú tieto prostriedky k prevencii tohto fenoménu. A potom obchodovanie alebo podnikanie a ľudské práva. Otázka obchodovania s ľudskými právami musí byť zohľadnená z hľadiska dodavateľského reťazca musíme zakročiť proti podnikom, ktoré využívajú tento fenomén a musíme zabezpečiť prístup k spravodlivosti a nápravu pre obete. A toto chcem zdôrazniť, pretože Libe je toho názoru, že tie obete možno sú iba interne vnímané, ale my sa musíme pozrieť na obete aj v tretich krajinách, čo sa s nimi deje, alebo skôr nedeje. Čiže ide o tie naše vonkajšie vzťahy. Čiže zameranie na obete. Tým, že naše krajiny musia chrániť obete a musia šíriť povedomie v kruhoch potenciálnych obetí, toto je vec, ktorú je iste potrebné zlepšiť a potom zisky, lebo sú naozaj obrovské. Čiže musíme tie peniaze vystopovať a zistiť, kto z toho celého profituje, tak aby sme naozaj efektívne mohli riešiť túto trestnú činnosť. Myslím si, že sa musíme viac zamerať na stranu dopytu, a musíme sa pozrieť na potlačanie zločinu európske inštitúcie ako Europol, Eurojust a Frontex. Pokiaľ ide o procedurálne hľadisko, včera výbor FEM rozhodol, že chce byť pridruženým podľa 54. A to je dobré že tento výbor má o túto tému záujem, takže ja sa teším na ich príspevok, konkrétne zameranie na ženy a deti a túto rodovú perspektívu. Alebo aby som rada, keby výbor FAM vypracoval stanovisko. Oni robia aj vlastnú správu, k implementácii smernice 2011 36. Čiže tam ide o obchodovanie s ľuďmi v rámci EÚ a toto je podľa mňa správny prístup z hľadiska výboru FAM, nerozlišovať externé a interné veci. To je naša úloha, pretože my sme zabrali na tú externú dimenziu. A v rámci tejto správy, keďže oni už vlastnú správu robia, tak eh, môžu využiť alebo venovať sa aj tým dvom stranám, ktoré sú v tej stratégii. Čiže nemyslím si, že by tam mala byť nejaká duplicita, že by sa mali vyjadrovať k rovnakým veciam vo svojej správe a potom aj k stanovisku k našej správe. A potom obete obchodovania. Nie všetky sú ženského pohľavia. Čiže napríklad nutená práca, a s tým súvisiace obchodovanie s ľuďmi, tam sú to hlavne muži, alebo teda chlapci. Čiže naša predsednička zašle vám list a s tým, že by bolo dobre, keby eh, ešte raz zvážili, ako prispejú. V opačnom prípade sa obratíme na konferenciu predsedov výborov. A ďalej tu bola požiadavka zo strany LIBE, konkrétne sekretariátu. Oni si uvedomili, že keďže bolo vypočutie im na obete, ale tam sa nerozlišovalo, Lebo takto oni si neuvedomili, že na našom vypočutí išlo iba o obete v súvislosti s externou dimenziou a oni to automaticky pochopili ako internú otázku. Bolo to také nedorozumenie a ja dúfam, že sa nám to podarí zo sekretariatom Líbe objasniť. Čiže keď chcú, Libe nech vypracujú stanovisko, ale tá správa je naša, lebo ide o externú dimenziu a teda nemalo by to ísť podľa 54. -ky. Takže toľko z mojej strany na úvod. A pokiaľ je teda to procedurálne hľadisko, kým sa toto nerozhodne, teda či sa uplatní 54 alebo nie, kým sa to nerozhodne, tak nemôžeme pripraviť žiaden časový harmonogram. Čiže ja budem na obsahu ďalej pracovať a očakávam príspevky o tieňových sa ďalších kolegov lebo si myslím, že dôležité, aby sme to tento rok uzavreli, aby naozaj mohli tie odporúčania aspoň z časti prejsť do úvah komisie, pokiaľ ide o stratégiu na obdobie po roku 2016. Ďakujem. Ďakujem, pani Lochpíler. Sú nejaké pripomienky, otázky? Nech sa páči. Thank you very much. Um, I would like Lic. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem e, e, to zastúpiť svojho kolegu e, z Rumunska, pana Kristiu. Myslím, že mi však dovolíte, aby som v jeho mene predniesol niekoľko reakcií. Obchodovanie s ľudskými bytostiami predstavuje veľmi závažné porušenie ľudských práv a taktiež um, je to prečno voči ľudskej dôstojnosti. Um, boj proti obchodu ľudskými bytostiami sa um, zintenzívnil v poslednom ročí, ale naďalej je, je nedostatočný. Nadnárodné obchodovanie uh, predstavuje uh, veľkú súčasť tohto fenoménu, preto harmonizácia právnych štandardov a efektívna medzinárodná spolupráca v trestných veciach uh, sú kľúčové tom, aby sme dosiahli úspech v tejto oblasti. Keďže sexuálne zneužívanie e, je taktiež e, sprievodným javom um, takto obchodovania taktiež tu ide však o nútené e, sobáše, taktiež o iné formy zneužívania domáceho násilia. A to sú potom zneužívané osoby napríklad vo vojnách. A toto obchodovanie naďalej je fenoménom, ktorý sa týka presunu a pohybu ľudí z chudobnejších do bohatších oblastí. Európska únia by mala pomáhať vládam štátov v ich ťažkostiach posilniť aspekt prevencie vo forme sociálneho a hospodárskeho zvyšovania mm, právomoci taktiež, eh, čo sa týka eh, boja proti obchodovaniu a najmä s deťmi, so ženami, s prisvalcami a žiadosťami o azyl. Vidíme, že sa stále zvyšuje eh, počet obchodovať ľudí preto by sa napríklad aj nútená práca mala stať prioritou EÚ. Je dôležité, aby sme rozvinuli e, inkluzívny systém, aby sme dokázali chrániť e, pracujúcich predtým, aby boli zneužívaní na to vrátanie pristahovalcov. Komisia by mala financovať e, aj ďalšie projekty, okrem tých, ktorých už financuje v oblasti boja proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami v konkrétnych krajinách a regiónoch, pričom sa musí hlavne sústraďovať na ochranu a potom následné e, potrestanie páchateľov. Taktiež by Európska únia e, v podpisovaní dohod s tretimi krajinami mala e, zahrnúť aj doložky o prehlbení spolupráce v oblasti boja proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami a to vrátanie širšieho kontextu boja proti rozvojnému zločinu. Členské štáty by mali naďalej rozvíjať regionálnu spoluprácu v boji proti obchodu s ľudskými bytostiami, najmä v juhovýchodnej Európe, západnom Balkáne, taktiež e, v komunite e, krajiny Latinskej Ameriky a Karibiku. Taktiež je potrebná spolupráca s mimovládkami, ako aj osvetové kampane. Občianská spoločnosť zohráva kľúčovú úlohu v boji proti obchodovaniu na medzinárodnej regionálnej úrovni. Občianská spoločnosť predstavuje kľúčovú úlohu v poukazovaní na um, porušovanie ľudských práv a taktiež na obchodovanie ľudskými bytostiami, zvyšovanie povedomia, ďalej podpora obetí a volanie na zodpovednosť príslušných páchateľov, ako aj ochrana obetí musí byť našou prioritou, najmä mimo vládky sa musia vnímať nielen uh, ako poskytovateľa služieb, ale ako strategickí partnery uh, v nastavení uplatňovaní um, politik boja proti obchodovaniu uh, Chcem sa vám poďakovať eh, a um, som si istý, že budeme spolupracovať s pani Lopinou a s ostatnými kolegami kvalitne, tak aby sme dosiahli náš spoločný cieľ eh, vypracovanie kvalitnej správy. And, uh, I also thank you very much for taking this up. Ďakujem za to, že ste mi dali priestor predniesť tieto slova v mene kolegu. Chcem ešte zdôrazniť, že je dôležité do konca tohto roka uzavrieť toto úsilie, pretože doba na nás nečaká. A señor Ostevichus, eh, con respecto al, al problema que, que plantea la señora Lockbiller en cuanto a... Pán Ostevichus, ale ešte eh, raz k tomu, eh, čo spomínala pani Lockbiller eh, v súvislosti s výborom FEM a LIBE. Pokúsime sa objasniť, že tu ide o správu, ktorá sa týka obchodovania s ľuďmi e, e, mimo EÚ nie je to špecifický teda problém EÚ, nie je to ani e, problém špecifický, problém týkajúci sa žien. Oba výbory v poriadku, ale v trojici neviem, ako by sme to riešili. Každopádne sa obrátim na predsedov týchto e, výborov, a keď samozrejme nerozhodujú o tom oni, ale politické skupiny, samozrejme požiadam e, e, o nadviazanie kontaktov cez sekretariát a dôležité sú samozrejme politické skupiny. Možno by ste sa mohli s politickými skupinami dohodnúť, pokiaľ ide o skutočný obsah správy kolegyne Lochpíler, to by bolo jednoduchšie. Máte ešte nejaké pripomienky, pán Ostavičov? Ďakujem pekne, naša tenová spravodajkynia pani Weber žiaľ sa musí zúčastniť práve hlasovania v inom výbore, keďže to prebieha paralelne. Preto sa nemôže zúčastniť e, tejto výmeny názorov. Možno mi prinesie za pár poznámok, ak sa tomu ešte budeme venovať dlhšie, ale chceme oceniť e, prístup e, kolegyne Barbary a dúfame, že do konca leta sa podarí toto úsilie uzavrieť. Rozhodne by sme sa mali o to pokúsiť. Myslím, že je to dobrá príležitosť eh, vypracovať kvalitnú správu, dohodnúť sa na úrovni spravodajkyne a tenevých spravodajcov je to nepochybne veľmi významná téma. Myslím, že keďže eh, sa to týka externých aspektov eh, politiky EU, mali by sme zrejme do um, rozvojovej pomoci e, zapracovať e, aj aspekty tohto charakteru vo vzťahu k tretím krajinám. A tieto krajiny by mali prejaviť ochotu a vôľu riešiť tieto veci po tom, čo dostanú nejakú formu rozvojovej pomoci. A nejaké sumy by sa dokonca mali podľa mňa vnímať ako istá rezerva ako podmienka splnenia istých kritérií. Toľko teda krátko si z mojej strany. Teším sa na uh, eh, slova Renate, ktoré nám možno odovzdá o nedlho. Ja totiž žiaľ tiež musím odísť. V inom výbore tiež sa musím zúčastniť hlasovania. Mm. Seguro que puedo enviarle los... Žiaden problém. Vaše pripomienky, myslím, pani Lochpiller si zaznamenala. E, pani Lochpiller ešte požiadala o slovo a potom prejdeme k druhému bodu. Už tomu nemám veľmi čo dodať. Ďakujem e, za slova kolegov. Myslím, že to, čo hovoríte vy, pán Líc, e, viac menej zapadá do mojej štruktúry. Otázky nutených sobášov, ale aj obchodovania s ľudskými orgánmi, ako aj náboru detských vojakov. Toto sú príklady, ktoré sú, respektíve budú v správe a týkajú sa externých vzťahov. Ešte raz srdečná vďaka. Pán Ostrovičus, myslím, že sa to nepodarí uzavrieť eh, do začiatku leta. Teda pokúsime sa, aby sa to stihlo do novembra. Good. Thank you. Muchísimas gracias a todos. Pasamos, por lo tanto, al, al siguiente punto del orden del día. Dobre, ďalej, prejdeme ďalej v programe. Pas. Eh, ideme na hodinu otázok. Najskôr eh, je otázka od pani Sargentiny, ktorá je tu prítomná. Nech sa páči. Chair. My question if, if all... Ďakujem pekne. Moja otázka sa týka obhajcu ľudských práv zo Zimbabve, pana Itada Samaru. Pán Zamara bol unesený 9. marca, teda zhruba pred dvoma mesiacmi, v Harari, v hlavnom meste Zimbabwe bol vedúcim predstaviteľom um, protestnej skupiny Occupy v Afrike a potom, čo bol uh, unesený 9. marca, o ňom nikto viac nič nepočul. Veľmi ma znepokojí jeho situácia a jeho rodina je veľmi znepokojená. Dokonca sú dohady o tom, či je vôbec uh, ešte nažive. A teda chcem sa opýtať na nasledovné, či Európska únia je v kontakte so zimbabskou vládou, aby informovala o um, tom, v akom stave sa nachádza pán uh, Zamara, ako Európska únia chce vyvieť tlak na vládu v Zimbabve, aby prijali všetky potrebné opatrenia na to, aby určili, kde presne sa nachádza, či je v poriadku, aby, im poskytli, aby mu poskytli plnú ochranu, ako aj ochranu jeho manželke ktorú údajne neustále sledujú. A moja posledná otázka, ako chce e, Európska únia vyzvať vládu v Zimbabve, aby zaručila bezpečnosť obhajcov ľudských práv a vytvorila bezpečnejšie prostredie pre všetkých, aby mohli využívať svoje právo na e, prejav, zhromažďovanie, najmä vzhľadom na nedávne angažovanie Európskej únie a podporný balíček z 11. E, Európskeho rozvojového fondu. Ďakujem. Ďakujeme, pani Sargentini. Vedúci odboru eh, Zimbabwe, pán Castillos, je tu medzi nami, takže mu dám slovo. Ďakujem. Aj nás nepakuje to, na čo poukazujete vo svojej otázke. V súvislosti s e, osobou pána Samaru veľmi pozorne túto situáciu sledujeme na úrovni vedúcich e, vedúceho misie v Harari a taktiež využívame všetky príležitosti na miestnej úrovni aj centrálne tu z Bruselu na kontakt s vládou Zimbabwe, aby sme vyjadrili naše znepokojenie a žiadali o to, aby orgán urobil všetko preto, aby bol e, oslobodený 11. marca sme vydali vyhlásenie, teda dva dní potom, ako bol unesený. Ako viete, občianská spoločnosť e, aj medzinárodné spoločnosť veľmi rýchlo zareagovali a to v celej veci pomohlo v minulosti a pomohlo to aj e, celkovej situácii obhajcu ľudských práv v Zimbabve. 9. apríla sme e, vydali ďalšie vyhlásenie teda mesiac po jeho unesení a chystáme sa vydať ďalšie vyhlásenie aj e, dva mesiace po unesení. Taktiež sme v kontakte s ostatnými misiami priamo na mieste s zastupcami Austrálie, USA, Kanady, ako aj členskou spoločnosťou. Je to dosť nezvyčajný prípad v porovnaní s minulými prípadmi unesenia, keď e, sa nevedelo o tom, čo sa stalo. V tomto prípade Doposiaľ nemáme absolútne žiadne informácie, kde sa nachádza, dokonca ani bezpečnostné zložky e, nám tentokrát neposkytli žiadne informácie. Avšak pozitívom, pozitívom je, že že viceprezident e, Magava 11. marca predniesol vyhlásenie v parlamente, kde označil únos e, za barbarský čin a tvrdil, že vláda sa snaží vyšetrovať tento prípad. Teda zaznelo takéto jasné vyhlásenie, zatiaľ však výsledky nie sú k dispozícii. Budeme naďalej vyvíjať tlak na príslušné miesta, aby sa tento prípad čo najskôr vyriešil a aby sa pán Zavara mohol, mohol vlátiť, vrátiť k svojej rodine. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Ďakujeme pekne. Neviem, či pani z Argentíny chce zareagovať ešte. Chcela by som sa poďakovať komisii aj ESVČ za ich odpoveď. Naozaj si cením vašu prácu v tejto oblasti. Myslím, že tým, že na to poukazujeme mm, na takomto oficiálnom fóre, pomôžeme mm, tiež vyvíjať ďalší tlak na vládu v Zimbabve. Veľmi rada by som dostala akékoľvek informácie, ak sa situácia vymenie. buď dobrým alebo zlým smerom. Ďakujem. Ďakujeme. To je všetko k tomuto bodu. Ďalej prejdeme k otázke pani Lohbiera. Thank you, Chair. I have uh, questions related to the human rights. Moja otázka sa týka situácie v, ľud- v oblasti ľudských práv. Jednak sloboda prejavu. Chcem sa opýtať, aké kroky Európska únia vykonala v snahe odradiť malajskú vládu od e, potláčania slobody prejavu a taktiež pozorného e, sledovania dodržovania zvoleného zákona. Predseda vlády Malajzie e, sa verejne vyjadril, že chce stiahnuť tento zákon z roku 1948 a v roku 2014 vyhlásil, že nie len, že tento platnosť, e, e, zákon zachová platnosti, ale dokonca ho posilní. V roku 2014 došlo k mnohým e, svojvoľným vyšetrovaniam a fingovaným obvineniam 44 jednotlivcov, rôznych zastupcov opozície, aktivistov alebo ľudí, ktorí sa snažili iba využívať svoje právo na slobodu prejavu. Nedávno pri príležitosti 26. azijského samitu v Malajzii Európsky komis- komisárka pre obchod pani Malstromová e, žiadala o rýchle uzavretie dohody o voľnom obchode medzi EU a Malajziou a tu máme slova kritiky Európskej ombudsmanky pani Aureli, ktorá kritizuje komisiu za e, to, že nevykonalo, e, nevykonalo dostatočnú dopadovú štúdiu v súvislosti s Vietnamom a taktiež e, upozorňuje, že regionálna dopadová štúdia, ktorá bola vykonaná v kontexte Európskej azijskej dohody o obchode, nepokrýva povinnosti v oblasti ľudských práv. Teda Európska komisia musí vykonať dopadové štúdie v oblasti ľudských práv pre všetky jednotlivé krajiny, s ktorými sa vedú rokovania o dohodách o voľnom obchode. Chcem sa teda opýtať, ako Európska komisia plánuje využiť tieto rokovania o voľnom obchode na to, aby presadzovala otázku ľudských práv v Malajzii a či chce zareagovať na požiadavku občianskej spoločnosti vytvoriť konkrétny, konkrétny akčný plán v oblasti ľudských práv s účasťou zástupcov občianskej spoločnosti, aby boli k dispozícii konkrétne výsledky ešte predtým, ako sa takáto dohoda o voľnom obchode schváli a či Európska komisia chce e, vykonať konkrétnu dopadovú štúdiu v súvislosti s Maléziou. Ďakujem. Myslím, že tak e, Rade ako aj komisia sa hlasia o slovo. Najprv Franko de Velio, to je profesor pre Malajziu a potom pani Konča za komisiu z generálneho riaditeľstva pre obchod. Samozrejme v tom poradí, ako si to želáte. Ja tu zastupujem komisiu, konkrétne pre obchod. Snažíme sa um, pristupovať týmto témam seriózne. Vy, aby som sa najskôr viedla k slobode prejavu a potom e, kolegyňa poskytne odpovede, ktoré sa týkajú dohody o voľnom obchode a príslušných aspektov ľudských práv. E, čo sa týka konkrétneho zákona Malajzii, veľmi nás znepokojuje e, dianie za posledných zhruba 18 mesiacov od e, polovice roka 2014, e, pričom došlo k zadržaniu a obvineniu mnohých e, osôb. Rozhodli sme sa preto zareagovať a to dvoma spôsobmi. Jednak sme vydali vyhlásenie vysokej predstaviteľky, k tomuto sa ešte vrátim, a rozhodli sme sa taktiež poukazovať na to na najvyššej úrovni, keď je k dispozícii príležitosť diskutovať s malajskými partnermi čo sa týka teda vyhlásenia vysoké predstaviteľky, vydali sme dva vyhlásenia, jedno v marci a jedno v apríli e, v súvislosti s týmto konkrétnym zákonom, najmä v súvislosti s posilnením tohto zákona, keď e, ho upravila dolná snemovňa 9. apríla. Zrejme ste si všetci e, mohli prečítať toto vyhlásenie, len ho v krátkosti približím. Malajzia sa rozhodla posilniť tento zákon napriek, namiesto toho, aby ho odvolala, tak ako to už oznámila. Toto má dopady na výkon slobody prejavu, ako aj to dokazujú nedávne kontroverzné prípady uplatňovania tohto zákona. Európska únia poukazuje na to, že dodržovanie ľudských práv a základných slobôd a dôvera v príslušné procesy sú kľúčovými prvkami akéhokoľvek demokratického systému ktoré podporujú prosperitu a harmóniu. Toľko teda vyhlásenie z predmesiaca A potom, čo dcéra vedúceho opo- opozície e, strávila noc vo vezení, a následne na to, ako predniesla prejav v parlamente mene svojho otca, sme taktiež zareagovali Teda toto bol konkrétny príklad e, využitia tohto zákona v praxi. Ďalej, e, e, ďalšia forma komunikácie je poukazovať na to na najvyššej úrovni. Napríklad výkonný riaditeľ SVČ diskutoval s štátnym tajomníkom pre európske záležitosti, keď nedávno bol v Bruseli a poukazovali sme taktiež na otázky slobody prejavu A tiež sme e, poukazovali na to, že tento e, zákon e, sa dokonca ešte posilnil a celá vec teda vyvinula opačným smerom, ako sa mala. Máme teraz nového veľvyslanca Malézie tu v Bruseli, teda budeme sa snažiť pôsobiť na rôznych úrovniach, na úrovni komisie a je ESVČ. A vieme, že sa toto posolstvo dostalo aj do Kuala Lumpuru Ešte by som dodala, že z toho, čo sme e, pochopili z diskusie s našimi partnermi, že e, hlavné úpravy e, tohto zákona sa týkali aj najmä rasovej a náboženskej príslušnosti, ako aj ďalších konkrétnych aspektov. My na to vždy poukazujeme v našom stretnutí s príslušnými zastupcami a taktiež poukazujeme na to, že e, tresty, ktoré sa môžu uvaliť v dôsledku uplatnenia tohto zákona, sú o mnoho prísnejšie, ako boli v minulosti. Teda úzko spolupracujeme so spriaznenými štátmi v tejto oblasti, najmä z USA. Jediným pozitívom eh, na celej tejto veci je nedávny vývoj. Ukazuje sa však, že eh, s touto novelizáciou sa tento zákon nemôže uplatňovať eh, v prípade kritiky súdnictva alebo vlády, čo neplatilo v minulosti a to podľa ich názoru je výrazným vylepšením. To by som dal slovo teraz e, kolegyni, ak dovolíte. Ďakujem. Ja zastupujem e, DG obchod, konkrétne oddelenie, ktoré má na starosti Južnú a Juhovýchodnú Áziu, Austráliu a Nový Zéland. Chcem sa vyjadriť k otázke e, do o obchode ale čo sa týka e, otázok ľudských práv, tu dám slovo opäť e, kolegovi. On je totiž kompetentnejší. E, čo sa týka všeobecne toho, ako komisia chce využiť rokovania o dohodách o voľnom obchode, aby predstavovala otázku ľudských práv, najskôr všeobecne pripomeniem holistický prístup Európskej únie v oblasti ľudských práv v našich zahraničných vzťahoch podľa tohto prístupu otázky ľudských práv sa musia zohľadňovať vo všetkých krokoch zahraničnej politiky a obchodná politika je súčasťou tohto širšieho rámca, ktorý zahrňa okrem iného aj zahraničnú politiku a rozvojovú spoluprácu, ako aj externé aspekty eh, rôznych iných politických oblastí. Cieľom je, aby naše rokovanie s tretimi krajinami nemali za cieľ len podporu e, voľného obchodu, ale aby dodržiavali aj hlavné zásady ľudských práv. Teda v tomto kontexte a najmä v kontexte rokovaní medzi EU a Malajziou by sme nemali zabúdať na to, že obchodná politika EÚ sa snaží presadzovať e, spravodlivý a voľný obchod na globálnom trhu ale tieto dohody o obchode môžu spolu s so ostatnými nástrojmi prispieť aj k zlepšeniu situácie v oblasti ľudských práv v rôznych krajinách, s ktorými rokujeme. Domnievame sa, že um, zlepšenie, uh, zintenzívnenie obchodu uh, spôsobujú rôzne iné pozitívne vývoje, udržateľný rozvoj dlhodobo tiež vedie k zlepšeniu podmienok v oblasti ľudských práv. Ďalej, po druhé, e, na základe všeobecného prístupu po využití politických doložiek e, dohody o partnerstve a spolupráci, na ktorý sa postavené naše vzťahy s Maléziou, obsahujú nie len konkrétnu doložku o dodržovaní ľudských práv, ale aj nevykonnú doložku, kde existuje možnosť jednostranne pozastaviť čiastočne alebo kompletne túto dohodu, ak sa poruší nejaký aspekt dohody. A to vrátanie dohody o voľnom obchode. Teda ak naše rokovania s Malajziou sa potrebujú zavrieť Európska únia bude presadzovať inštitucionálny a právny druh prepojenia práve s touto dohodou o partnerstve a spolupráci. V súčasnosti rokovania s Maléziou e, však neprebiehajú a v súčasnosti sme v kontakte s malajskými orgánmi na najvyššej úrovni a snažíme sa e, presvedčiť, či e, je možnosť opätovne začať tieto rokovania. Tak ako vo všetkých iných prípadoch rokovania o voľnom obchode s Malajziou, komisia tiež chce presadiť také e, ustanovenia, ktoré budú znamenať e, väčšie právomoci pre vládne mimovládne orgány, taktiež e, posilnenie prostredia ľudských práv, napríklad čo sa týka pravidel transparentnosti a priameho zapojenia občianskej spoločnosti do uplatňovania ustanovení o obchode, o udržateľnom rozvoji, ktoré sú predmetom rokovaní práve teraz s Maléziou. Chcem zdôrazniť, že toto všetko je stanovisko komisie, pretože rokovania s Maláziou ešte neboli uzavreté. A tieto ustanovenia udržateľného rozvoja sú veľmi dôležité pre EÚ a zahrňame ich do všetkých našich rokovaní o voľnom obchode. Teraz prejdem k dopadovým štúdiom o ľudských právach, ak dovolíte. Aj tu poviem neskôr všeobecne, dopadové štúdie vrátanie analýzy dopadov na ľudské práva sú jedným z nástrojov na zabezpečenie, aby obchodná politika podporovala základné zásady dodržovania ľudských práv a komisia sa v tomto smere jasne zaviazala. Ľudské práva sú predmetom analýzy a dopadových štúdí vo všetkých rokovaniach o obchode. Komisia dostala viacero mandátov otvorí tieto rokovania po roku 2011, avšak štandardná dopadová štúdia v oblasti ľudských práv je eh, obsahnutá v eh, usmerneniach o lepšej správe veci verejných tak, aby sociálne aj eh, hospodárske aspekty sa zohľadňovali všetkých druhoch analytickej činnosti komisie závery návrhov odporúčaní Európskej ombudsmanky z 26. marca berieme do úvahy, najmä obavy, ktoré súvisia e, s predkladateľmi stežnosti. E, poskytneme odpoveď ombudsmanke do stanovenej lehoty do 30. júna. Čo sa týka konkrétne Malajzie, podľa konkrétnych okolností tohto procesu vyhodnotíme, ako najlepším spôsobom by bolo možné obsiahnuť túto otázku ľudských práv a aké nástroje by sa mali využiť, keď rokovania opäť začnú. Na tomto mieste by som dala slovo eh, späť kolegovi, aby sa vyjadril k konkrétnym plánom v oblasti ľudských práv. Thank you, eh, thank you, Diana. Yes. Ďakujem, Diana hej, k ľudským právom a k ďalšiemu postupu zapojenie EÚ. Máme Malézii stratégiu pre ľudské práva. Je to z roku 2011, bude to platiť do roku 2015, čiže za chvíľu sa to prepracuje. O druhom pol roku zrejme tohto roka a teda pripravujeme novú stratégiu a, a v tomto rámci budú aj konzultácie s aktérmi občianskej spoločnosti, lebo ma veľmi zaujíma ich názor. Delegácia v Kuala Lumpure je v spojení s lokálnymi mimovládkami e, v oblasti ľudských práv. My samozrejme chceme obnoviť s Maléziou o ľudských právach hĺbkový dialog. Posledný takýto dialog prebehol v roku 2011, čiže chceme obnoviť ďalší formálny dialog o ľudských právach čo najskôr. A v Bruseli by sme sa mali v oktobri. SVČ a druhá strana autorska ľudských práv tam bude nastolená. Čiže v oktobri schôdzka v Bruseli, a dúfame, že sa týmto spustí dialog o ľudských e, právach, alebo teda, že sa následne spustí čo najskôr. Ďakujeme a ak sú nejaké otázky, odpovieme. Ďakujeme pekne za vaše slova. Ešte sa chce niekto vyjadriť? Dobre, tak sa s vami lúčim. Ďakujem všetkým, že ste prišli. Ďakujem.